by neboli, ktoré by boli nezlučiteľné s funkciou poslankyne, poslanca. Pani Norika Nikolaj k 7. júlu 2014 opustila e, skupinu európskych ľudovcov a vstúpila do skupiny ALDE. od ALDE